Fine, I think we can start. First item is the uh, adoption. Prvým bodom bude prijatie programu. So, Ms. Luling is asking for the floor. Pani Luling požiadala o slovo. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja vidím, že na programe na zajtra máme hlasovanie o správe o správe veci verejných, pokiaľ ide o stabilitu Európskej únie. Je to správa, ktorej cieľom je vypracovať odporúčania pre komisiu na pozmenenie textu týkajúceho sa správy e, eurozóny. Komisia mala minulý týždeň predložiť tie návrhy Spravodajci už sú teda vymenovaní, takže čo urobíme z takýchto podmienok? Budeme naďalej pokračovať v postupe, ktorý vlastne na nič neslúži. Bolo by to podľa mňa smiešne, keby Európsky parlament diskutoval koncom oktobra o takýchto odporúčaniach e, adresovaných komisí na vypracovanie tohto textu, po tom, čo tie texty už boli vypracované. Takže ja by som navrhovala, aby sme to z programu stiahli. Lebo ako som povedala, veď e, to už je po 12. neskoro, spravodajcovia boli vymenovaní. Oni nečakajú na naše odporúčania, takže by som navrhovala to stiahnuť z programu. Filip? Pán predseda, ja plne chápem to, čo povedala Astrid. Ja som pred pár mesiacmi sám položil otázku, či má vôbec e, zmysel predkladať správu, ktorá by prišla po predstavení návrhov komisie. V tom čase mi bolo povedané, že v tom budeme pokračovať. No, už podľa mňa sme to mali zastaviť už vtedy. My sme sa tomu dosť veľa venovali. Myslím si, že tá správa, ktorá je toho výsledkom, je silným signálom. Mohla by zlepšiť, vylepšiť návrhy komisie. Takže ja som toho názoru, že ukončíme to, uzavrime to, odhlasujme to zajtra a potom v pléne. Áno, môže sa zdať, že prichádzame po funuse a do určitej miery je to aj pravda, ale aspoň tam načrtávame smerovanie, ktoré preferuje Európsky parlament, pokiaľ ide o vývoj toho legislatívneho textu. Takže prosím, nevenujme tomu teraz príliš veľa pozornosti. Odhlasujme to zajtra tu a potom v plene a takto to celé uzavrime. Pani Luling znova žiada o slovo, nech sa páči. Pán predseda, my sme hovorili o pozmeňovacích návrhoch minulý týždeň a vtedy nám povedali, že budú kompromisné návrhy ja som si ich chcela preštudovať cez víkend ale ešte stále ich nemám k dispozícii, takže ako môžem hlasovať o pozmeňovacích návrhoch kompromisného charakteru, ktoré ešte nemám k dispozícii. Toto je postup, pracovný postup, ktorý nie je seriózny. A drahému kolegovi chcem povedať, viete, ja som 25 rokov pôsobila v Národnom parlamente a nikdy sme neurobili nič podobné. Ešte nikdy sme nehlasovali o odporúčaniach vlády po tom, čo už bol k dispozícii text vlády. Nikdy sme to nerobili. Výborne pani Luling. Predseda si uvedomuje tento problém e, s čiastočne sa prelinajúcimi harmonogramami, nie úplne čiastočne, ale toto bolo známe už dlho a Task Force predsedu Van Rompoja sa venuje e, tiež podobnej činnosti a oni sa zhodli na tom, že tie veci, ktoré sa budú prelínať so súčasnými návrhmi, že skrátka tie odporúčania budú len určitými usmerneniami na ten právny rámec, pre ten právny rámec. A ešte chcem povedať, že nie všetky veci, ktoré sú obsiahnuté v pôvodných návrhoch, nie všetky sú rovnaké. A tiež chápem, že Feon plánuje sám predložiť ústny pozmeňovací návrh ku svojej správe, aby objasnil tú situáciu. No vy ste povedali, že vás nezapojili, ale tie spravodajcovia zo skupín boli zapojení. Tak toto vyzerá momentálne. Neviem, či na to chcete reagovať, ale čiastočne sa tie veci prelínajú. Ale nie úplne. Ten časový harmonogram. Čítali le Pán predseda, ak to tak je, tak by sme mali tú správu prepracovať a dať nám k dispozícii čas sa na to pozrieť. Nemôžeme hlasovať o niečom, čo nemá e, zmysel, takže presuňme to o dva týždne, aby sme mali naozaj čas sa tomu naozaj povenovať. Ja si myslím, že Európsky parlament len takto môže seriózne fungovať. Prepačte, ja len mám takýto názor, pretože som dlho pôsobila v Národnom parlamente. Um, I think in that case, I... No už v takomto prípade navrhujem nasledujúce. koordinátory z politických skupín by sa tým mohli zaoberať. Týmto čiastočne sa prelínajúcim kalendárom pán Fejon tiež k tomu plánuje ústny pozorňovací návrh. Pani Luling navrhuje, aby sme to odložili, ale niektoré argumenty hovoria proti tomu. Takže v záujme praktického riešenia poprosím koordinátorov, aby to poriešili aby sa pozreli na ústne pozmeňovacie návrhy pána Fejona, tak aby sme to hlasovanie zbytočne neoddialovali. So, there are, uh... Ak sa nikto ďalší nehlási o slovo, Would you like to... Aha, yes, I will ask maybe. Would you like to comment, Mr. Gozes? Pán Gozes, že by... Prepačte, pán predseda. Prišiel som trošku neskôr a musím aj skôr odísť, pretože rokujem s predsedníctvom a radou o, presném, o presnej formulácii e, smernice. Prepa- nevypočul som si ten začiatok. Ja si myslím, že správa Fejon si zaslúži, aby bola odhlasovaná. Je výsledkom veľmi efektívnej práce, máme tu dohodu medzi rôznymi skupinami, takže si myslím, že nie je potrebné nejako meniť program. Prepačte, pán predseda, ale tri veci naraz naozaj nezvládam. Uh, thank you, Mr. Gozes. Ďakujem, pán Gozes. V takomto prípade budeme postupovať, ako je to plánované. Pani Luling, chcete to nechať odhlasovať? pán predseda, ale je potrebné vedieť, o čo ide. Ja som vám tu nastolila problém a naozaj som toho názoru z dvoch dôvodov. Poprvé, táto správa prichádza po funuse. Je potrebné ju možno trochu modifikovať a potom neskôr možno odhlasovať novú verziu. A druhý dôvod – koordinátori neviem, či mali text, ale ostatní postanci text nemali k dispozícii. Ja by som ho rada videla, síce dôverujem svojmu koordinátorovi, ale ten text, vy ste nám vravili minulý týždeň, že budú kompromisné návrhy a tieto ja som ešte nemala, neboli k dispozícii. Ďalej ste spomínali nejaký ústny pozmaňovací návrh, ale ako môžem zajtra ráno o 10.30 o tom hlasovať? Povedzte mi. Podľa mňa to nie je seriózne. Pán predseda, pán Fejon, toho sa to týka a on príde, má problém s lietadlom. Minule mal problém s vlakom, teraz má problém s lietadlom, takže možno by sme mohli tento bod presunúť na neskôr a preskutovať to s ním, keď príde. Ďakujem. Výborne. Áno, ja si myslím, že toto je rozumné riešenie. A koordinátori, tých poinformujeme o vašom stanovisku a po tejto schôdzi to iste prediskutujú. Takže niekoľko oznamení v mene predsedničky. Účasť 1. oktobra na ECOFINE, neformálnej schôdzi. Belgické predsedníctvo pani Bous pozvalo a zúčastnila sa 1. oktobra schôdze ECOFINu a počasť tohto zasadnutia sa hovorilo o novom rámci regulácie a dohľadu na oboch stranách Atlantiku. Ministri financií a guvernéri eh, centrálnych bank sa zúčastnili. Bol tam aj predseda Triše a komisár Barne. Poprvé, komisár Barne a pán Triše predložili cestovný plán na konkrétnu implementáciu novej architektúry dohľadu. Došlo k výmene názorov. Pani Bous upovedomila všetkých zúčastnených o dôležitej úlohe ESMAS v legislatíve v tomto sektore. Komisár Barne po druhé Kofin poinformoval o nedávnom vývoji v USA a o dopadoch, ktoré tento vývoj môže mať na naše európske politiky. Pani Bowles hovorila o harmonograme pre implementáciu na strane USA novej legislatívy v oblasti derivátov. Druhé oznámenie, verejné vypočutie o revízii uplatňovania štátnej pomoci, predbežné pravidlá prijaté v reakcii na hospodárskú a finančnú krízu. Chcem vás upovedomiť, že zajtra od 15. popoludní až do 18. sa uskutoční takéto vypočutie, verejné vypočutie s komisármi Almuniom a Barnierom a s e, mm, aktérmi, e, ktorí sú zapojení do revízie tých dočasných pravidiel pre štátnu pomoc, ktoré boli prijaté v reakcii na krízu. Výborne. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 3 na našom programe. Tam ide o správu viac ako HDP, meradlo pokroku v meniacom sa svete. Spravodajcom je kolega Čuntis. Je tu, prosím. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Môžem byť budem stručný, text môjho stanoviska je tiež e, stručný a síce preto, že v tomto oznámení e, komisie e, je potrebné zohľadniť aj iné indikátory na meranie ekonomiky. Čiže ide vlastne akési obohatenie indikátora HDP, nový prvok. HDP je štatisticky najrozšírenejší, ako sa zdá. Pokiaľ ide o zistenie skutočných hodnôt v rámci tej ktorej krajiny a jej ekonomického rastu. Ako je uvedené aj v mojom stanovisku, hospodársky rast nie je len jednodimenzionálny fenomén a nemeria sa len podľa jedného indikátora. Treba zohľadniť subjektívne e, elementy, environmentálno-politické a tieto by sme mali zohľadeniť aj my, mala by ich zohľadniť aj komisia, e, pokiaľ ide o meranie hrubého domáceho to Zohľadňujú sa teda len ekonomické, ale žiadne sociálne prvky, ako napríklad nezamestnanosť a podobne. Tieto o, faktory sa v tomto indikátore nezohľadňujú. V oznámení komisie sa teraz konštatuje, že aj tieto faktory by sa mali zohľadniť. Samozrejme, dalo by sa povedať, že politiky sociálne a ekologické môžu viesť k zníženiu hrubého domáceho produktu. Každopádne to vnímame veľmi pozitívne, túto snahu komisie, že sa snaží zohľadniť viaceré indikátory. Navrhujú sa tu, e, navrhuje sa tu 5 opatrení. Bez ohľadu na to, že ekologicko mm, ekologické a politické e, faktory by mali byť tiež zohľadené pri meraní hospodárskeho e, rastu. Je treba si uvedomiť, že aj sociálna e, politika je veľmi dôležitá. V kapitalistickom modeli sa vsádza na zisk a len tieto ukazovatele sa zohľadňujú pri výpočte HDP je veľmi pozitívne toto navrhované opatrenie. Potrebujeme však za týmto účelom primeranú politiku, ktorá tieto ukazovatele zohľadní už vo fáze plánovania. Ďakujem pekne. Pani SEH ako ďalšia v mene EPP. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi Čontisovi. Súhlasím s ním, že táto iniciatíva komisie je mimoriadne dôležitá teda zaviesť dialog o tejto otázke. Som presvedčená, ako tenová spravodajkyňa, že je potrebné, aby verejné orgány aj súkromný sektor vo väčšej miere zohľadňovali sociálne a ekologické dopady svojich aktivít, svojich rozhodnutí ale mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o možnosť vypracovať jeden jediný ukazovateľ. Skôr by som hovorila o nejakej, nejakom katalógu indikátorov. Tiež chcem zdôrazniť dôležitosť eh, spolahlivých štatistík, pretože je jedno, ak aj máme veľmi dobré indikátory, ale ak tieto budú vychádzať z nespolahlivých štatistík, tak nám to nepomôže. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali kvalitné štatistické údaje, z ktorých budú potom vychádzať tie ukazovatele. Ďalšia vec, mám pocit, že spravodajca troška zjednodušene opisuje náš hospodársky systém hovorí, že je v prvom rade zameraný na maximalizáciu zisku. No už aspoň v škandinávskych krajinách máme tento model štátu blahobytu, sociálneho štátu a nám ide o blahobyt našich občanov. Takže ja vás chápem, ale možno je to tam naformulované príliš striktne, že hlavným cieľom je maximalizácia zisku. Pevne verím, že budeme mať plodnú diskusiu o tomto stanovisku a rada podpíšem vašu prácu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Epping ako ďalší, nech sa páči. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že HDP je dôležitým ukazovateľom v ekonomii a v ekonomickom živote poukazuje na hospodárskú výkonnosť a konkurencieschopnosť krajiny produktivita práce a neto mzdy sú jeho dôležitou súčasťou. Ja nevidím význam tohto postupu. Prečo to chceme, e, tento HDP teraz nejako oslabovať? Ak to urobíme, tak skončíme v ekonomike vúdu alebo ekonomii vúdu. Budeme mať možno niečo ako hrubé domáce šťastie? A ktorá krajina by vyhrala v tomto šťastí. Bola by to zrejme Severokorejská republika. Takže ako chcete toto, tieto dobré zámery pretaviť do štatistik? Ako budete merať, prosím, pekne klimatické zmeny? Ak vôbec existujú? Do akej miery? Ako to vplýva na ktorú krajinu? Ako to chcete zakomponovať do štatistik? Alebo sociálna inklúzia, vo Francúzsku 35, majú 35 hodinový pracovný týždeň, takže ľudia sú asi veľmi šťastní, lebo pracujú menej ale majú až 10% štútalnú nezamestnanosť, takže ľudia nie sú spokojní, nie sú šťastní. Takže kam nás to privádza? Pán predseda, keby ste mali architekta, ktorý prísľubí vystavať budovu na základe, vychádzajú zo základu, že 1 a 1 je 3, lebo to dobre znie, tak chceli by ste bývať v takejto budove? Akurát by na vás tak mohla padnúť strecha. Takže ja sa obávam, že celý tento postup e, nás uvádza tak nejakej utopickej e, zóny, ktorá vôbec nepomôže európskej ekonomike. Pokiaľ ide o komisiu, e, tak bude to pre ňu veľmi ťažká úloha. Európsky parlament sa tiež stratí v nejakých snoch, takže prosím, nevytvárajme takéto podmienky. Jediný, ktorý si ktorí veria, jediní ľudia, ktorí veria v rozprávky sú deti a niekedy mám pocit, že aj politici. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Epping. Pán Kutáž, nech sa páči. No Ďakujem, pán predseda. Nechcem tu hovoriť o rozprávkach dnes. Kolega spomínal, eh, že nie je možné merať e, blahobyt spoločnosti e, len na základe tohto ukazovateľa, ale nemusí e, prejsť 75 rokov na to, aby sme poverili nejakých expertov vypracovaním iných indikátorov. Tento makroekonomický indikátor Mm, vy, e, e, vytlačil z, zo zreteľa e, tieňovú ekonomiku. Experti navrhujú zlepšiť národné štatistiky, aby bolo lepšie možné merať kvalitu života a trvalo udržateľný rozvoj by mal byť eh, tiež zahrnutý do týchto eh, zistení. Eh, takto sa realita dá lepšie znázorniť a je to celé aj predvídateľnejšie. Momentálna kríza nám ukazuje, že nové indikátory nevyhnutne potrebujeme. Z tohto dôvodu musíme na európskej úrovni zaviesť koordinovaný systém v prospech trvalo udržateľného rozvoja No, aby nedošlo k e, sociálnym priepastiam. Toto by nám pomohlo podstatne lepšie. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kutaš, pán Lamber. Neviete si predstaviť, ako sa mi tie debaty páčia. No, povedzme, začali by ste tým, že zdaníte spravodajcu a hovorí sa tu o vúdu ekonomike. A možno tu máme aj budú retoriku, ak dovolíte. Takže dovolíte v krátkosti niekoľko reakcií z mojej strany. Keď meriame HDP, čo je skutočne to meritko, ktoré používame, tak je treba vedieť, že čím viac je prípadov rakovina, tým, čím viac vlastne je aj nákladov, to sa odráža na HDP. To isté aj s nehodami aut alebo pri znečisťovaní životného prostredia. Čím viacej je nešťastí, tým viac treba opravovať, tým viac sa tam investuje. Čím je viac chorób, tým viac sa investuje do zdravotníctva a to sa všetko odráža v HDP. Súhlasím, že potrebujeme, hlavne Ide o to teda, že si nemôžeme dovoliť nejakú ekonomiku typu vúdu a všetko musí byť spolahlivé. A musí to byť kontrolovateľné. A myslím, že komisia poukazuje na to, že musíme začať a len tak pomaličky, hej, opatrne. Ale mali by sme začať skúmať viac než len jeden ukazovateľ. Hovorili sme o tom minulý týždeň. Samozrejme, ja mám auto a na ňom mám tachometer, alebo dalo by sa jazdiť aj tak, že tam bude len rýchlomer, teda tachometer. Dobre. Ale potrebujem aj ukazovateľ spotreby. A keď už mám tento ukazovateľ, tak si začínam dávať pozor na spotrebu. No, povedzme, samozrejme, že ten vodič nemôže naraz sledovať 10 rôznych ukazovateľov, čiže Chcem tým naznačiť, že od toho jedného, ktorý máme teraz tu, nemôžeme proste to rozvíjať až na tucet ďalších ukazovateľov. Proste je to podobné, ako keby sme na prístrojovú dosku chceli zrazu nahodiť ďalších x ukazovateľov. Čiže chcem vám povedať, keď niečo meriate, tak podľa toho, ako to meriate, také sú výsledky. Keď to nemeriate, tak to aj tak vyzerá potom. Súhlasím s vami, že meranie klimatických zmien to asi nie je také jednoduché a nie je to najlepšia myšlienka, teda prečo musíme hľadať aj ďalej, nielen mať HDP ako meradlo. Isté vieme, India, Čína, tam to rastie veľmi rýchlo a vieme, že keď rastie HDP, tak ľudia postupne sa dostávajú von z biedy. Ale musíme nájsť určitý pomer, ako dvíhať HDP a ako adekvátne zbavovať ľudí biedy. Nehovoríme o ekonomike vúdu, ale o faktoch. Dôležité je, že tu stále existuje proste akási priepasť medzi rastom HDP a vytváraním nových pracovných príležitostí. Práve, že v európskom modeli tiež sa odrážajú tieto aspekty, e, ktoré im treba venovať pozornosť. Čiže rast HDP a využívanie prostriedkov. Tam nám chýba to adekvátne prepojenie. Tam treba hľadať rezervy. A z týchto dvoch dôvodov by sme sa mali začať venovať aj iným veciam. Preto som to porovnával, že mám v aute indikátor spotreby paliva. Takže musíme merať niekoľko vecí, nie príliš mnoho vecí a potrebujeme niekoho, kto to urobí potrebujeme kvalitné údaje a preto trvám na tom, že Eurostat by mal byť tým jediným orgánom, ktorý sa tomu bude venovať. Nechcem vytvárať ďalšie nejaké eh, orgány, pretože Eurostat má svoju históriu a vie to robiť. A videli sme treba aj v Grécku nejaké veci, ktoré sa nám síce nepáčili, ale Eurostat si myslím, aspoň ja, je je vlastne najkvalitnejšou štatistickou organizáciou, ktorá v tomto ohľade môže fungovať a môže sa týmto veciam progresívne venovať. Takže by sme mali požiadať Eurostat, aby začal zhromažďovať údaje o nerovnostiach, ktoré existujú v spoločnosti na základe údajov, ktoré sú k dispozícii. Treba spotreba prostriedkov, efektívnosť spotreby prostriedkov a tak ďalej. To sú ďalšie kritéria, na ktoré sa môžu zamerať. A môžeme ísť ešte ďalej. Tento výbor Samozrejme, veľký záujem na správnej, správnom riadení vecí verejných v Európe. A vieme vlastne, že začiatkom každého pol roku by e- komisia mohla vlastne publikovať takýto takýto prehľad základných ukazovateľov a ako hovoril aj komisár Oli Rehn, komisia je pripravená už v roku 2011 začať s takýmito aktivitami a že sa tam zohľadňa aspekty, o ktorých sme tu hovorili, aj environmentálne dokonca. A myslím, že tam by sme mohli začať s tými počiatočnými meraniami. V tejto etape ešte nie sú dostatočne e, spolahlivé z dlhodobého štatistického hľadiska, ale mohli by sme už postupne na nich začať budovať niečo. Potom samozrejme, opakujem, ak to neurobíme, tak vlastne výsledky budú zodpovedať tomu, čo budeme merať. Dôležité je, že a takéto odporúčania prichádzajú aj z DG pre životné e, prostredie a sú smerované na výbor NB. Nie je to nejaká závisť alebo žiarlivosť, ale si myslím, že aj náš výbor má určité povinnosti a toto sú vážne otázky, ktoré patria sem pretože ináč to vyzerá, že sa tu vytvára nejaký paralelný systém, ktorý má zmierniť čokoľvek, čo sa meria. Ale ak to berieme vážne, tak vlastne celá tá ekonomická prístrojová doska, ak to tak môžem nazvať, má byť tu v tomto výbore. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem ešte aj spravodajcovi. A pokiaľ je o ten zisk, možno je to prílišne zjednodušenie, čo poviem, ale keď som odišiel z podniku, kde som robil, teda ešte pred rokom, môžem povedať, že tam sa ozaj meralo len to. Môžeme hovoriť, že aj o finančníctve, čím ale nechcem povedať, že všetci politici tak rozmýšľajú, ale teraz, keď už vlastne trhová ekonomika sa úplne rozbujnila, tak jediné správne meradlo je zisk. To je jediné ozajstné meradlo. Nejde o to, či je to strednodobý alebo dlhodobý, ale krátkodobý zisk. Ten, nechcem s tým povedať, že je to príliš prehnané tvrdenie, ale musíme tento aspekt zladiť e, so súborom ostatných braní, ktoré sú pre nás tiež dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Lampardovi, pán Martin má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi si vážim, že tu mám čest hovoriť po pánovi Filipovi Lamberovi. Vážení kolegovia, dovolte mi ešte prísť niečím, čo je z vonkajšieho sveta a nie z vnútorného sveta tohto parlamentu. A som si istý, že všetci sme veľmi pozorne počúvali, čo hovoril pán Lambert, tiež hovorili o veciach, ktoré sú aj vonku normálnom svete. No, Druhá vec je samozrejme, že on prichádza zo strany, ktorá sa čoraz viac dostáva v regiónoch a v krajinách tam, kde sa dá očakávať, že postupom tento názor, ktorý presadzuje on, by mohol povedať, mohol presadzovať aj niekto ako e, minister financí príslušnej krajine. Povedzme, že keď sa hovorilo o nejakom vzorci, tak e, kým funguje pani Markelová ako kancelárka a nie niekto zo zelených, tak tento vzorec, o ktorom sa tu hovorilo, vlastne môže fungovať celkom dobre. Nechcem byť cynik, ale to nejde len tak, aby sa to okopírovalo a proste niekde inde urobilo presne to, čo hovorí pán Lambert. Že tak sa ten cieľ dosiahne, že to je také vhodné a potrebné a takto treba postupovať. Samozrejme, musím povedať aj to, že by som bol očakával troška presnejšie vyhlásenie alebo vyhlásenia, ale predpokladám, že ešte, na, ešte prídu. Chcel by som však taktiež využiť túto príležitosť a v krátkosti opäť povedať, vlastne minulý týždeň som už e, sa k tomu častočne vyjadril, čiže chcel by som povedať eh, svoj názor o tom celkovom obraze, na ktorom pracujeme. Budem pokračovať po nemecky. Milé kolegyne, milí kolegovia, myslím si, že vtedy tu vás eh, bolo prítomných len málo dvaja, traja, ale je to veľmi dôležité bohatý e, materiál. Máme e, šancu zapojiť aj mladých e, ľudí, ale je to asi to najnudnejšie, čo je štatistiky, ale nie je tomu tak. Dáta môžu byť aj, aj atraktívne. Videli sme to pri Eurostate a, a Grécku alebo v ukazovateľoch, ktoré sa zahrňajú do výpočtu blahobytu. Keď pristanete v Bruseli, vidíte, že ExxonMobil je e, veľmi e, priťažlivejší, snaží sa e, pritiahnuť masy. My by sme to mali tiež urobiť. Potrebujeme však za týmto účelom dobrú dajovú základňu toto by sa dalo nazvať ako si európskou e, štatistikou trvalej udržateľnosti. Mali by sme lepšie pochopiť e, na jej základe, čo môžeme v budúcnosti urobiť v politike lepšie. Mm, je možno spracovať s rôznymi modulmi, ak by sme postupovali podľa nášho návrhu. Náš paralelný návrh navrhoval aj jednotlivé ďalšie moduly, um, napríklad pre využívanie zdrojov v oblasti energetických zdrojov. To všetko nevyrástlo niekde na zelenej uh, lúke. Sám uh, som bol uh, členom rímskeho klubu a poznám aj e, prúdy myšlienkové v rámci Eurostatu. Myslím si, že by sme tie poznatky z Eurostatu mali e, využiť a mali e, by sme využiť to, čo vedia odborníci a mali by sme to využiť v našom parlamente. Mali by sme povedať áno, chceme takéto niečo ako ukazovateľ blahobytu a uvideli by sme určite, že e, v porovnaní s inými e, moc, veľmocami by sme obstáli veľmi, veľmi dobre, ale mm, samozrejme stojí to určité finančné prostriedky. Je potrebné mať za týmto účelom e, kompetentných pracovníkov. Zelení s tým veľmi nesúhlasia ale myslím si, že dalo by sa to financovať tak, že by sme sa sústredili na niečo, na čo sme sa doteraz nikdy eh, nesústredili. A síce tá dividenda v súvislosti s rozšírením eh, Európskej eh, únie nemôže predsa byť, že toľko ako odborníkov, teda teraz po rozšírení máme k dispozícii predsa toľkých odborníkov, ktorých ale nevyužívame zatiaľ e, tak, ako by sa dalo. Takže tieto finančné prostriedky sú e, k dispozícii pozícii. Ja ako človek, ktorý stále kritizuje prílišnú byrokraciu, som za to, aby sme posilnili fungovanie Európskej štatistickej siete, aby faktor blahobyt sa dal veľmi rozumne merať e, z toho e, vzniknú vynikajúce diskusie, z ktorých e, môžu vzniknúť hotové bestsellery, a mohli by sme na úplne inej úrovni hovoriť o pokroku, než tomu robíme dnes. Pán Manu, budem veľmi stručný, e, nejako môj predrečník, ale o zelených e, povedal pán Martin e, veľa zaujímavých vecí. Áno, zdá sa, že sa pohybujú smerom do stredu aj čo sa týka výročnej správy ECB. Budem tam mať nejaké pozmeňovacie návrhy. Mm, Zdá sa, že chcú eh, nejakým spôsobom eh, pritiahnuť eh, aj stredné vrstvy v civilnej spoločnosti. Na spolkovej úrovni v Nemecku však myslím, že sme ešte na míle od seba vzdialení. Čo je ale veľmi dobré a v čom má pán Martin pravdu, je, že je tu ešte veľa obav v tejto téme najmä čo sa týka myšavania sa Európy do rôznych záležitostí. Je všetkým jasné, že potrebujeme e, štatistické údaje, pretože kríza je tu, potrebujeme e, legitimizovať Eurostat, aby e, vy tieto dáta mohol zbierať. Potrebujeme viac Európy, je tu taká široká pozícia Eh, je to náš poznatok eh, z krízy a myslím si, že eh, tu sme už postupili o krokov vpred. Aj mnohí ďal, mnohé ďalšie skupiny si robia, sa, sa zamýšľajú aj nad životným prostredím. Keď sa nám podarí urobiť veci zaujímavejšími tým, že sa spojíme, ten stred by sme mali posilniť a nie naopak Teším sa, že sme obdržali krátke stanovisko. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ, aby bolo možné posilniť e, ten stred v súlade so zelenými požiadavkami zelenými. Dobre, tak e, môžeme sa potom vrátiť asi znova k HDP, ale za normálnych okolností by táto debata pokračovala ďalej ešte aj s príslušnými vedcami z akadémie a tak ďalej. Vieme, že to kritérium HTP nie je dokonalé. A pokiaľ ide o Eurostat, tak ten spolu s OECD pracoval mnoho s cieľom nájsť nejaké uzrateľné indikátory a aj pri definovaní toho, čo sú tzv. zelené pracovné miesta a, alebo aj aspekty použitia aj to sa hodnotilo. Myslím, že to, to témy už boli taktiež pretraktované aj mimo tejto pôdy. Samozrejme, že by som chcel pozbudiť Eurostat, aby pokračoval s vedeckým prístupom k svojej práci aj pri spolupráci s OECD. Vieme, že existuje mnoho iných ukazovateľov, ktoré sa môžu používať a tento dokument to práve podporí. A keď e, vlastne práve vedecké poznatky vylepšia aspekty kvantifikácie a dúfam, že sa nám podarí postupne prekonávať tie naokon, alebo zdalivo neprekonateľné problémy. Takže teraz by sme poprosili o uzavretie tejto témy. Pán Šuntis, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne a chcem poďakovať všetkým kolegom, pretože táto debata vlastne prebehala na celej celosvetovej úrovni. Máme veľmi solidnú pevnú základňu a je pravdou, že ťažko na pol strane vyjadriť e, stanovisko ku návrhu komisie. Čo ale chceme povedať je to, že toto je pozitívna iniciatíva a treba v nej pokračovať. To bolo poprvé. Po druhé, Nezdá sa mi korektné e, vyslovovať názor, ako povedal Komega, že stačí proste, keď tam bude HDP a to stačí a ďalej netreba. Myslím si, že takéto, takáto typológia vlastne nie je e, celkom zdravá a správna, pretože samozrejme ekonomika je veda, podobne ako iné, a preto opakujem, HDP nemôže slúžiť len, aby sa ním dalo hodnotiť to, čo hovoríme, rozvoj krajiny. Nestačí to ako jediný indikátor. Keď si zoberieme treba za aj Grécko, čísla vyzerajú dobre a ľuďom sa žije zle. To znamená, že keď je veľké, vysoké HDP, to ešte neznamená, že kvalita života ľudí je lepšia. Preto si myslím, že to HDP tak, ako bolo doteraz ponímané, nestačí na hodnotenie kvality hospodárstva v danej krajine. Preto si myslím, že budeme musieť nejak prepracovať tieto údaje tak, aby sa zohľadňovali aspekty životného prostredia, No a aby sme proste mohli tomuto venovať aj naďalej adekvátny problém, eh, adekvátnu pozornosť. Takže toto je samozrejme názor jednej osoby, ako bolo povedané, a treba zohľadniť aj tie ostatné ukazovatele, ale dôležitý je napríklad aj faktor životného prostredia, ktorý by sme tam mohli zakomponovať. Ale mne sa zdá, že naozaj disponujeme adekvátnou technikou na to, aby sme mohli vyhodnotiť aspoň niektoré z týchto aspektov. Možno nie všetky, ale aspoň niektoré. A skutočne ide o to, aby sme správne vedeli hodnotiť ekonomický rozvoj. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Takže máme tu ešte niekoľko bodov. 12. oktobra je lehota na pozmeňovacie návrhy. Potom sa im budeme venovať 8. novembra. Hlasovanie v Ekone bude 26. oktobra a, a v Libe a Envy myslím, že to bude medzi 29. oktobrom a 1. novembrom. Pardon, 29. 11. až 1. 12. A potom v januári 2011 sa bude na tom pracovať ďalej. Takže teraz pristúpime k bodu programu číslo 4. A je to téma Výročná správa Európskej centrálnej banky z roku 2000, za rok 2009. Takže, mi sa páči. Notre collègue Balz m'a demandé d'intervenir à sa place aujourd'hui, car... Pán Balc ma požiadal, aby som dnes hovoril v jeho mene, pretože e, v rámci aktivít nadácie Kodrana Adenauera je teraz v USA. Takže pán Balc ma požiadal, aby som ho ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Ďakuje za všetky pozmeňovacie návrhy a hovorí tiež o tom, že by sme sa mali vedieť dopracovať ku kompromisu. Na základe úvodných e, momentov a úvodnej výmeny názorov chcem povedať, že tu nie sú nejaké vážne problémy. S touto správou je v podstate akceptovateľná, aj keď je tu zo pár bodov, ktoré zavdávajú priestor pre diskusiu. Okrem toho, pán Balc hovorí o tom, že potrebujeme v parlamentne patričnú väčšinu pri hlasovaní, aby tento materiál prešiel. A chcel by vlastne vyzvať aj tieňových spravodajcov, aby mu pomohli. Takže prosím, neváhajte, spojte sa s pánom Balcom, aby sa mohlo diskutovať o tom texte, ktorý vzíde nakoniec. Teší sa na spoluprácu a verí, že už veľký pokrok sa dosiahne v Štrásburgu a potom 26. oktobra predpokladám by mohlo e, mohol dostať ďalší významný pokrok. To je zatiaľ všetko. Ďakujem. Poprosím, či tieňoví spravodajcovia sa chcú vyjadriť. Pán Kutas, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Valcovi za jeho otvorenosť ja už mám dva kompromisné pozmeňovacie návrhy, o ktorých sme hovorili. Týka sa to paktu stability a rastu. V podstate eh, hovorili sme o minimálnom nástroji pre riešenie ekonomickej nerovnováhy a vlastne sme hovorili o dosť ambicioznej reforme, ktorá sa týka tohoto paktu stability a rastu. A hovorili sme o tom, ako zlepšiť koordináciu ekonomickej politiky Okrem toho by som chcel zdôrazniť aj aspekt, ratingu v eurozóne, pokiaľ ide o dlhy. A v tomto zmysle komisia by mala e, zlepšiť e, spolahlivosť e, ratingových agentúr. Chcel by som povedať, že podporujem pozmeňovacie návrhy nášho predsedu, v ktorých zdôraznil riziká súvisiace s významnými škrtmi v rozpočte. Čiže v tomto súhlasím s vami a okrem toho musím spomenúť aj to, e, Vzhľadom na to teda, že e, banky e, sú do istej miery neochotné požičiavať, a to súvisí s pozmeňovacím návrhom 68, a tá neochota bank požičiavať mala značný dopad na malé a stredné podniky, a to samozrejme má dopad na európsku ekonomiku. Na záver by som chcel vyjadriť súhlas s pánom Lambertom v tom smysle, že Európska centrálna banka, banka by mala brať do úvahy štruktúrálne zmeny, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi Európy, teda EÚ, aj v súvislosti s tým, čo sa nazýva Exit Strategy. A súvisí to s pozmeňovacím návrhom 76. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Kutasovi. Teraz Sofi, nech sa páči. už, ďakujem, pán predseda. Budem stručná. Pozrela som si pozmaňovacie návrhy. Mám pocit, že väčšinu z nich podporíme, niektoré nepodporíme. Ale vo všeobecnosti mám pocit, že je tam niekoľko takých, ktoré vychádzajú z myšlienky, že nedostatok reforiem sa dá vykompenzovať navýšením deficitov a zadlženia. A my tento názor nezdielame. My chceme fiškálnu disciplínu, tak ako vyplýva z paktu rastu a stability. Akýkoľvek pokus o oslabenie nepodporíme. Takže toto je naše stanovisko a náš prístup k posudzovaniu pozvoňovacích návrhov. Tie z dielne zelených, väčšinu z nich podporíme, niektoré z vašich vlastných, ale nie všetky. A to, čo pán Krute predložil, to myslím nepodporíme. A tým som myslím pokryla väčšinu predložených pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Mann, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Keby tu bol kolega Balc, býval, um, určite by som uh, mu dal viacero otázok, ale aj kolega Žampo ich určite postúpiť, ale aj môžem, uh, čo sa týka 50 jednotky, súhlasiť. Európska centrálna banka by mala oveľa viac investovať do transparentnosti, ale uh, toto CB predsa robí. Pravidelne 4 krát za rok vedieme dialog. Mm, navštívil nás už viackrát pán Triše, a um, keby sme um, my sa boli zúčastnili, nie len samozrejme na našom pravidelnom stretnutí, ale aj na stretnutiach ostatných. Potom by sme nemali žiadne problémy. Aj ostatné politické skupiny e, spomínali, že požadujú zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí. Keď sa pozriete na to presne a vidíte, e, aké rôzne veci sa tam e, preberajú, potom si uvedomíte, že je veľmi dôležité, aby na závere spoločne rozhodla eh, rada a eh, Neviem, či je to správne poskytnúť eh, tieto zápisy verejnosti. Bolo by treba, eh, teda tak či tak sa prezentujú na verejnosti napríklad počas tlačových eh, konferencií. Eh, nezávislosť tam je daná áno k viac transparentnosti, áno k prekladaniu správ o tom, čo sa deje, ale to, že sa zverejňovať majú zápisnice, kto k čomu zaujal aké stanovisko, to si nemyslím, že by bolo správne. Čo sa týka článku 84, Chápem, eh, že eh, viacerí eh, tvrdia, áno, je hrozné, keď je euro silné, nie je to dobré pre mm, našu ekonomiku, pre export ale e, máme záväzky voči našim obyvateľom. Pred chvíľou sme tu tiež hovorili, sa tu spomínali tí vonku a my e, e, tu v inštitúcii. Euro, ak je stabilné, to znamená, že obyvateľstvo nám dôveruje. Obyvateľstvo, ktoré svojho času, keď sa plánovala spoločná mena, tvrdilo, že z toho nič dobrého nebude. Takže treba pracovať, e, pracovať dole e, pri e, základni a myslím, že treba, aby toto stanovisko bolo vyváženejšie, čiže k 84. mám trochu otáznik. Ale čo sa týka ďalších stanovisk, ktoré sa tu uvádzajú, s tými súhlasím s viacerými zatiaľ nesúhlasím, ale s niektorým dám odporúčanie našej politickej skupine, aby súhlasili. A zdá sa, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Kolega Balc je pripravený na kompromis. Ďakujem, pán Lambert. Ďakujem, pán predseda. Jean-Paul, budem k tebe prehovárať po francúzsky. Prvá vec, áno, pláči, že sme mali spoločnú diskusiu so spravodajcom, s pánom Balcom a myslím, že sme poriešili mnohé konvergencie. Chcem sa vedieť k dvom veciam. Spravodajca má určité problémy zjavne s pozmeňovacími návrhmi z našej dielne, hlavne pokiaľ ide o transparentnosť. Ja som pochopil to, čo povedal pán Mann k, k tej um, transparentnosti, ale vy viete, že Európska centrálna banka za ostatné roky od krízy uplatňovala viacero nekonvenčných opatrení. Viete, že finančné inštitúcie e, z týchto nekonvenčných e, opatrení profitovali. A potom tu boli také, ktoré lepšie manažovali uh, svoje aktíva a tým pádom nemuseli využiť tieto nekonvenčné opatrenia. Takže otázka intervencií v finančníctve. A teraz si kladieme otázku, ako e, vplývajú na konkurenciu, na hospodárskú súťaž tieto opatrenia Centrálnej banky. Európska Centrálna banka vlastne nechcela nejako uprednostňovať nejaké inštitúcie, finančné alebo banky, niektoré z nich, ani nechcela nejakým spôsobom iné poškodiť. A my vlastne žiadame v našich pozmaňovacích návrhoch transparentnosť v tejto otázke. Povaha týchto opatrení, e, kto z nich profitoval, teda zanalizovať tieto opatrenia z hľadiska hospodárskej súťaže a rovnakých pravidel pre všetkých. Druhá vec, to súvisí úzko s tým, čo povedala Sofi. Pre nás ide o výročnú správu Európskej centrálnej banky, nejde o správu o makroekonomickej politike v Európe. Uh, a to som povedal už viackrát v súvislosti s právou FEJO. Mali sme možnosti, môžeme sa vyjadriť k správe hospodárskych vecí v Európskej únii, sa venovať tejto téme. Nesmieme skrátka podľahnúť tomu lákaniu, venovať sa všetkému pri každej rozprave. My by sme nechceli uh, aby to prechádzalo rámec aktivít Európskej centrálnej banky. Na to budú iné príležitosti. My by sme boli rádi, keby tieto prvky ostali mimo tejto správy. Ďakujem. Okay, um, just... Výborne. Len doplním. Rovnako ako kolegovia, si myslím, že správa pána Balca je kvalitná, vyvážená a tie pozmeňovacie návrhy snať povedú k dohode, aby tá správa teda bola naozaj kvalitná. Z praktického hľadiska, pokiaľ ide o úlohu Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o úsporné opatrenia v členských štátoch, my sa, myslím, zhodneme na tom, že takéto úsporné opatrenia alebo opatrenia fiskálnej konsolidácie sú potrebné, aby sa trhy upokojili A keby sa neboli prijali takéto opatrenia, tak by to bolo ešte horšie, situácia by bola ešte horšia, ale musíme si uvedomiť, že v čase, kedy hospodárstvo je také krehké, úsporné opatrenia v mnohých členských štátoch veľkých rozmerov. Súčasne si požadujú, aby Európska centrálna banka bola pripravená. Centrálna banka má malý manevrovací priestor, vzhľadom na to, že úrokové miery sú z historického hľadiska najnižšie, takže toto by sme mali zváži- zvážiť a Európska centrálna banka by nás mala upokojiť, e, garantovať, že má dostatok e, munície, tak povediac, aby dokázala vyvážiť e, tieto veľkoplošné úsporné opatrenia, ktoré budú mať dopady na naše hospodárstva aj na pracovné miesta. Výborne. Pán Gozes, môžete to uzavrieť, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem len reagovať, že som si zapísal čísla pozmeňovacích návrhov, ktoré sú pre nich problematické a toto postupím kolegovi Balcovi a ja som si istý, že to náležite zváži. Ďakujem. S vašim dovolením. Pani Luling sa ešte chcela vedieť. Pán predseda, ja chcem len podporiť to, čo povedal kolega, váš predrečník. Musíme sa naozaj vyhnúť tým zlým zvykom, ktoré poznáme z výboru FAM. Tí sa snažia robiť rôzne správy, o ktorých sa hlasuje za 5 minút v pléne a ktoré sa venujú stále tej istej téme, sa to stále pretriasa. Tento výbor by sa mal vyhnúť takémuto postupu preto som sa vyjadrovala aj ja k programu. Ja si myslím, že nemôžeme tieto správy vmiešavať to, čo už uvádzame v iných správach a čo ešte povieme napríklad v tej správe o správe hospodárskych záležitostí. Na tom trvám, pretože vo výbore FAM som obeťou takýchto strašných postupov ja to stále opakujem v pléne, niekedy sa mi to nepodarí, ale naozaj je potrebné, aby náš výbor bol vnímaný seriózne a aby sa neodvolával na rovnaké veci vo viacerých správach. Ďakujem. Výborne. Hlasovanie v Ekone bude 26. novembra. V novembri sa to dostane aj na plénum rozpráva s pánom Trišetom 22. novembra. Výborne, mám pocit, že môžeme pokračovať ďalším bodom. Bod 6. Ide o pracovný dokument o inovatívnom financovaní. Oj, prepáčte. Tuším, som niečo preskočil. Je tu David. Prepač, David. Takže bod 5 zmena a doplnenie smernice a tak ďalej o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu. Autorom správy je pán Kaza, takže mu dávam slovo. Ďakujem, pán predseda. Nuž, každý v tejto sále vie, že od roku 1993 tu bola požiadavka nejakého minimálne štandardného mm, minimálne štandardnej sadzby HDP. Komisia predložila harmonizovanú štruktúru daní, boli tam dve povinné sadzby, HDP štandardná a znížená a harmonizácia. By, by Pardon, DPH. Nedostatok politickej zhody a z toho vychádza to iniciatíva, viedla k zavedeniu predbežného prechodného, pre, prechodného systému, ktorý doteraz platí. Štyri predloženia predbehli a tento systém skončí koncom tohto roka. Komisia požiadala o jeho predlženie o ďalších 5 rokov. Súčasný systém má byť teda prechodný, nevyhovuje vnútornému trhu z mnohých dôvodov mal by prebehnúť proces pripomienkovania, tak aby sme dokázali zvoliť najlepší postup v tejto oblasti. Komisia chce zverejniť zelenú knihu a aj verejné pripomenkovanie má začať čo možno najskôr. Ja by som nechcel nejako predbiehať toto verejné pripomienkovanie. Napriek tomu však chcem komisiu poprosiť, aby takéto pripomienkovanie prebehlo náležitým spôsobom. Je potrebné všetkých aktérov zapojiť a Európsky parlament čo možno najskôr. Výsledky tejto konzultácie, tohto pripomienkovania, ako aj legislatívne návrhy by mali byť implementované už v tomto funkčnom období a preto som požiadal komisiu, aby legislatívne návrhy predložila do konca roku 2013. Pán predseda, Túto by som svoje vystúpenie ukončil a teším sa na to, čo si myslia naši temi spravodajci a ostatní kolegovia a dúfam, že správa bude úspešná. Ďakujem. Pán Lambert. Ďakujem, pán predseda. Áno, za zelených to tu dnes ťahám popoludní. Pokiaľ ide o DPH, pred dlženie súčasného režimu minimum 15 Ja súhlasím s väčšinou toho, čo povedal spravodajca. Ide hlavne o dve veci. Poprvé, tie rôzne medzery v systéme DPH, ktoré v Európe máme. Ja viem, že e, niekedy je tu nutkanie vyhovieť určitým skupinám voličov. Napríklad, keď máme rozpočtové deficity, tak všetci máme dočinenia s tým, že musíme my predniesť tie zlé správy. Minulý týždeň sme to videli v uliciach, ako protestovali zamestnanci. Takže nemôžeme naďalej robiť láskavosti určitým odvetviam. No, vy viete, aké zníženie DPH prebehlo pre reštaurácie a hotely v ostatných rokoch, aby sme ich im vyhoveli, pričom od ostatných žiadame, aby sa viac snažili. Takže v tomto zmysle sa musíme niektorými vecami z minulosti seriózne zaoberať. A potom daňové úniky, podvody. Veľmi ťažko je prísť k údajom, ale má to vyškola asi 3 miliardy eur ročne v Európskej únii spolahlivá štatistika samozrejme neexistuje, ťažké to vystupovať a nie je možno predpokladať, že sme to znižili na, nuho, na nulu, ale keby sme to za obdobie 50 rokov znižili na polovicu, tak by to do veľkej miery prinieslo ďalšie príjmy pre vlády a my vieme, že ich naozaj súrne potrebujeme na financovanie investícií do budúcnosti vzdelávanie, inovácie a tak ďalej. Takže podvody v oblasti DPH je, mm, tieto podvody sú e, kľúčové v Európe a naozaj s vami súhlasím, že nemôžeme predbiehať udalosti, pokiaľ ide o reformu. Možno by bolo dobre, keby e, tento výbor našiel nejaký veľký politický základ, aby sme indikovali, ktorým smerom sa vydať v tej reforme. Ja neviem, či sa zhodneme, či dosiahneme politickú dohodu medzi viacerými politickými skupinami, ale myslím si, že by sme nemali za každým vyčkávať na komisiu, kým predloží svoje návrhy. Môžeme byť aj proaktívni a môžeme takto formovať našu budúcnosť a nielen na ňu čakať. Ďakujem. Výborne. Teňový spravodajca ako ďalší. Pán Táler, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pádacovi za odvedenú prácu. O čo tu ide? Ide tu o predloženie toho prechodného systému uplatňovania minimálnej štandardnej sadzby DPH. Takéto predloženie by zachovalo súčasnú situáciu, ktorá je neuspokojivá technického hľadiska, je to teda vlastne technická úprava, takže si nevyžaduje eh, nejakú dopadovú štúdiu. Predloženie tejto lehoty ja si myslím, že toto opatrenie je proporcionálne, pokiaľ ide o jeho účely. Neobsahuje žiadne eh, finančné dopady, eh, nepredstavuje dodatočné finančné ani pre podniky, ani pre spotrebiteľov. Vo všeobecnosti sa zhodneme s navrhovaným textom. Chcem len povedať, že spoločný systém DPH neustále vykazuje rôzne nedostatky a byrokratické prekážky. Čiže je tu potreba zhodnotiť novú hospodárskú realitu, nové trendy v oblasti fiškálnych podvodov. Teda máme tu nové výzvy, ktoré je potrebné zohľadniť. Takže by som bol rád, keby komisia prehodnotila tieto nové skutočnosti a vypracovala novú stratégiu v oblasti DPH, aby sme mali novú e, náležitú harmonizáciu DPH. To predloženie by nemalo zabrániť príprave definitívneho rámca čo možno najskôr pred uplynutím lehoty predloženia. Som presvedčený, že správa Monte o strategii jednotného trhu by mala byť usmernením v tejto súvislosti. Ďakujem za pozornosť. You, Ďakujem, pán Schmidt. Ďakujem, pán predseda. Podporujem pána Kasu takmer nemám čo dodať. Napriek tomu chcem povedať, že v roku 1999 som sa ja stal členom Európskeho parlamentu. Pán Bolkenstein sa vtedy snažil reformovať systém DPH a zaviesť nový, ale bol porazený. A viete, že to je veľmi zložitá, veľmi komplikovaná, citlivá otázka. Ja som si vždy myslel, že politické rozhodnutia v oblasti DPH nie sú veľmi eh, šťastné. Nemôžeme predsa učovať, čo spotrebitelia majú kúpovať, ale ja som tiež bol porazený v rámci svojich vlastných politických kruhov eh, s týmto názorom, čiže je to veľký chaos v Európskej únii. Súhlasím, čo povedal pán Lambert, že to znižovanie pre hotely a reštaurácie nebolo zrovna šťastným riešením. U nás zelení toto presne navrhujú Áno, to je výborný nápad. Aj moji drahí priatelia si to myslia. Vlastníci reštaurácií hovoria, že majú veľmi nízke marže, takže my potrebujeme takéto zníženie, ale čo spotrebitelia, tí z toho absolútne nebudú profitovať. Takže súhlasím s vami. A tu už to uzavriem, že by sme mali vyslať jasný signál na adresu komisie, že musí ísť tou cestou ako pán Bolkenstein. Ale potom, kolegovia, to aj musíme podporiť. Potom to musíme podporiť. Minule sme to neurobili. Bolkensteinov návrh neznamenal zníženie sadzieb DPH. Naopak, viac možností pre členské štáty prichádzať s novými nápadmi, pokiaľ ide o DPH. Takže podporujem pána Kasu. Výborne, pani Luling. Ďakujem, pán predseda. Ja si dovolím tiež zablahoželať, spravodajcovi a súhlasím s jeho líniou, to je vyčkať do 31. decembra pokiaľ ide o tento režim, vieme, že nie je ideálny. My sme stanovili v roku 1993 minimálnu štandardnú sádzbu. Hovorili sme o fiškálnej konkurencii aby k tejto nedochádzalo, ale k tomu nedostalo, pretože e, štáty, e, ktoré už mali aj tak vysoké sádzby, ich ešte viac zvýšili. Ja som zažila viacero komisárov, Bolkenstein, Kovač a ďalší navrhovali kade čo, ale všetko išlo cestou zvyšovania sadzieb DPH. Nechceli ju znižovať alkohol, tabák, pohonné látky a v tých návrhoch, ktoré nikdy neprešli, našťastie vôbec nevenovali pozornosť problémom, ktoré majú určité krajiny z dôvodov kultúrnych, pokiaľ ide o dane. Teraz sa veľa hovorí o podvodoch, o únikoch, nezabúdajme na to, že keď sú vysoké dane, tak k tomu dochádza. Môžeme bojovať proti daňovým únikom bez toho, aby sme zvyšovali. Pokiaľ ide o zníženú sadzbu DPH, tam prebehla legendárna diskusia s pánom Bolkensteinom. On nám povedal, keď sme hovorili o tej zníženej sadzbe pre služby. s vysokou náročnosťou, pokiaľ ide o prácu, znižovanie pre kaderníkov. Áno, k nemu došlo, ale môj kaderník mi cenu neznížil. A ja som sa ho pýtala, prečo takéto znižovanie daní, prečo im došlo k takémuto zníženiu. On práve povedal, že keby nebolo šlo takéto, takémuto zníženiu, tak by bol musel zvýšiť ceny tento môj kaderník. Takže čo tým chcem povedať? Áno, sú určité reštaurácie, keď v Štrásburgu, máte menu a tam sa uvádza, že znížili ceny. Tam sa to jasne uvádza. Nechcem tu robiť nejakú reklamu, ale myslím si, že v niektorých eh, krajinách došlo k pozitívnym vývojom. V Nemecku je systém absolútne chaotický, nikto nevie čo a ako, ale toto je suverenita samozrejme každého členského štátu. Takže ja si myslím, súhlasím s tým, čo hovorí pán Kasa, pán spravodajca a myslím si, že tu nemôžeme zase všetko do tej správy vnášať, podvody. Musíme sa venovať meritu veci, teda predloženie prechodného režimu. Pre definitívny režim zatiaľ nie je väčšina, takže sa musíme vysporiadať s časnou situáciou do konca roku 2013. To je dobrý termín, nesmieme zabúdať na to, že keď hovoríme o finančnom výhľade po roku 2013, že nesmieme zabúdať, že sú tu aj návrhy v súvislosti s vlastnými zdrojmi Európskej únie a toto teda úzko súvisí s DPH. Uh... Ďakujem. Pani Asea. Ďakujem, pán predseda. Ja sa teším z návrhu pána Kasu pomoc malým a stredným podnikom pri odburávaní byrokracie. Len malá poznámočka. DPH je ďalším zaťažením pre tie výrobky a služby, ktoré pozostávajú z ľudskej práce a ktoré nie sú platené nejako zvonku. To znamená, že títo poskytovateľia nemôžu nič odpočítať vo svojom daňovom priznaní k DPH, keďže oni nenakupujú žiadne služby ani žiadne materiálne vstupy. Takže mňa by zaujímalo, či oni budú mať e, nejakú napríklad extra sadzbu DPH. Uh, Nie som si istý, či komisia sa chce vyjadriť k budúcim plánom reformy v oblasti DPH. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, v prvom rade zôrazním to, že ide o technický návrh zo strany komisie. Ide výlučne o to, Ide o to, aby sa minimálna sadzba zachovala minimálne 5 rokov. Nejde o diskusiu o systém DPH v budúcnosti alebo nejakú novú stratégiu. Z tohto dôvodu e, komisia, máme pán komisár Šmit, ako už bolo povedané na e, vypočutí, e, navrhla vypracovanie zelenej knihy ešte do konca roka bude predložená a budú tam riešené všetky otázky, o ktorých sa diskutovalo aj v parlamente, ako napríklad to e, vyzerá e, s e, obchodom na vnútornom trhu, ako to má vyzerať, aké sú naše návrhy v oblasti DPH, najmä zníženej sadzby DPH. Preto som trochu prekvapený, myslím si, že je to trochu privčas ten termín stanoviť na 31. december 2013. Zelená kniha predsa bude k dispozícii do konca roka verejná konzultácia 6 mesiacov, bude nasledovať e, oznámenie komisie. Toto bude samozrejme aj predmetom verejného vypočutia v Európskom parlamente, e, čo sa týka právnej istoty pre všetky ekonomické subjekty, pre všetky všetkých placov dane e, by bolo dobré ponechať termín 31. december 2015. Ďakujem. Pán Kaza, chcete sa ujať záverečného slova. Ďakujem, pán predseda. Ja som si vypočul všetky pripomienky kolegov. Táto správa sa venuje dvom otázkam. Tá prvá, na tej sa zhodneme, je predlženie o tých 5 rokov. A druhá vec, áno, a komisia príde s novým návrhom stratégie TPH je potrebné zapojiť Európsky parlament do každého rozhodnutia súvisiaceho s DPH by sme mali byť zapojení. Áno, môžeme sa tu naťahovať s dátumami, môžeme zmeniť tento náš návrh, ale komisia musí konzultovať Európsky parlament za každých okolností aj ostatných aktérov, teda podnikateľský sektor. Lebo sú tu určité prekážky, ktoré sa dajú obísť, ktorým sa dá vyhnúť do budúcna. Takže ďakujem, pán predseda, ešte na záver, taká reklama, ak dovolíte, malcká delegácia organizuje tento týždeň Malcký týždeň, všetko je tam zadarmo, vrátane nášho vynikajúceho vína, takže vás srdečne všetkých pozývam. Mr. has taken the liberty that the chair is biased, so I cannot say... Pán Kaza, aby nikto nepovedal, že som zaujatý, tak sa k tomu nevyjadrím. Časový harmonogram k tejto správe 8. oktobra lehota na pozmaňovacie návrhy. Posúdenie týchto návrhov 26. oktobra, hlasovanie v Ekone 9. novembra. Na plénum sa to dostane buď v novembri alebo v decembri. Toľko teda k tomuto bodu. To je posledný bod na dnešok. A zatiaľ tu znova stretneme o 9. a budeme pokračovať šestkou. Prepačte, A teda začneme bodom číslo 7 o 9. A hlasovanie bude o 10.30, takže doneste si hlasovacie kartičky. Survive the first whole session I had. Thank you for your help. Much appreciated.